posolstvo samitu s Ukrajinou. Je, dnes hovoríme o e, tej, tomto uznesení. To by nemalo e, sa smerovať, e, to by nemalo byť nasmerované žiadnej osobitnej strane, ale obyvateľom Ukrajiny. Ďakujem pekne, pán Koval. Ďalším rečníkom na jednu minútu za QNGL bude pán Kohliček. Ďakujem, pán predsedajúci, milé kolegyne.